teritoriálnej politiky. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu, ďakujem za vaše otázky i pripomienky. Pán predseda, ďakujem pánovi ministrovi. Mali sme tu vlastne 6 návrhov uznesení, na uznesenie, ale zajtra vlastne o 12.00 sa bude hlasovať. Sú tu ešte nejakí kolegovia, ktorí naznačili, že by chceli prehovoriť. Myslím, že sa týka už ďalšieho bodu nášho programu pretože vlastne každý aj už prebehol tento proces, ale takže ďalší bod sa týka 4. konferencie Organizácie Spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách. A bolo mi naznačené, že máme málo času a preto by som vás chcel všetkých poprosiť, aby ste, prosím, aj komisia aj rada, poprosil by som aj vás, aby ste hovorili čo najstručnejšie, aby sme mohli e, program, ktorý máme na dnes na, naplánovaný, naozaj ukončiť. Slovo má pán Nemet v mene rady, aby uviedol tému. Nech sa páči, máte slovo, pán minister. Pán Nemet, pardon. Vážený Ctení poslanci, dámy a páni, Európska únia je plne zaviazaná výsledkom e, konferencie OSN o najmenej zlatých krajinách, ktorá sa uskutočňuje v, Tur- v Istambule od 9. do 13. maja 2011 a verí, že táto konferencia zabezpečí veľkú možnosť e, poskytnúť podporu najmenej zlatým krajinám. Rada nedávno prijala závery rady, ktoré mali použité ako usmernenia pri rokovaniach, pri právnom procese a počas konferencie Stanovenie, určenie si priorit v týchto krajinách je nevyhnutná podmienka pre splnenie milenových cieľov rozvoja. Preto podporujeme aj trvodržateľný vývoj všetkých týchto krajín, ktoré predstavujú najchudobnejší a najslabší segment medzerodného spoločenstva a takisto sú charakterizované akutnou zraniteľnosťou na vonkajšie ekonomické šoky, prírodné a antropogénne katastrofy a takisto prenositeľné choroby. Silná podpora a sústredenie sa na oblasti a opatrenia, ktoré by mohli pridať hodnotu potrebám týmto krajinám, po týchto krajín, e, už vyplýva z akčného programu, ktorý bol prijatý v roku 2002 v Bruseli, pričom vtedy boli ustanovené konkrétne ciele pre tieto krajiny dlhodobie za práca prostredníctvom obnoveného partnerstva s týmito krajinami predstav vrátanie vhodných mm, opatrení je podstatným v tomto rýchlo sa meniacom svete. Európska únia uvažuje, že výstupok z tejto, výsledok tejto e, stavnovskej konferencie by sa mal venovať trom hlavným cieľom bojovanie, boj, bojovanie proti ich slabom, slabým stránkam a takisto posilneniu ich silných stránok ale má odolnosti voči um, voči vonkajším ekonomickým zmenám a takisto zabezpečiť pre nich trvalý rast. Tieto ciele budú naďalej sprevádzať diskusie EÚ počas prípravného procesu, konferencie aj počas nej samotnej. Európska únia vždy viedla medzinárodné spoločenstvo v podpore týchto krajín a je tiež najväčším sponzorom. Takisto bol najúspešnejším partnerom pri plnení svojich záväzkov, konkrétne z hľadiska prístupu na trh, z hľadiska pravidel pôvodu, z hľadiska odpúšťania dlhov a takisto urobila veľký pokrok e, v rámci oficiálnej dozorovej pomoci ODA vrátanie e, po koherentnej politiky v rozvoji. Niektoré z týchto krajín už dosiahli celkom dobrý pokrok, aj e, ekonomický rozvoj v posledných desetich rokoch ale zase zistujeme, že mm, rok, rok nebol rovnocenný a je treba ešte urobiť veľa práce, konkrétne v subsaharskej Afrike a v niektorých krajinách, ktoré sú v postkonfliktných alebo veľmi eh, nestabilných situáciách. Z tohto dôvodu je eh, Európska únia opäť potvrdila svoju záväzok dodržať tieto ODA zmluvy, aby sa splnil cieľ 0,15 až 0,20 hrubého národného dôchodku, aby išlo do týchto krajín tieto rozvinuté krajiny majú pre všetkým zodpovednosť za ich vlastný vývoj, ale z, um, donorské štáty musia naďalej podnikať iniciatívy. Európska únia takisto zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť e, celkového pokruku v týchto krajinách zlepšovaním správy spravujúcej verejných demokracie, ľudských e, práv a e, rodovej rovnosti. Napokon, dámy a páni, my sme hlboko presvedčení, že všetky krajiny majú zodpovednosť Eh, pomáhať rozvojovým krajinám, aby sa dostali z chudoby a aby dosiahli pokrok smerom milenovým cieľom rozvoja. Pokrok v týchto krajinách je prepojený s kvalitou a Um, s koherentnosťou jednotlivých eh, rozvojových politík. Preto je treba vyvinúť veľké úsilie na zlepšenie efektívnosti mechanizmom pomoci a za splnenia existujúcich záväzkov. Eh, Niektorýkrát už Európska únia vyzvala ostatných donorov, aby si splnili svoje záväzky. Takisto aj rýchlo sa zviejúce krajiny by mali poskytnúť eh, pomoc týmto krajinám. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán minister. Slovo dám komisii, ale ešte predtým sa hlasí pani Nikolaj. Zvihla modrú kartu, to znamená, že asi sa chce ujať slova. Modrá karta sa nedá používať na interpelácie voči komisii alebo rade. Takže predpokladám, že pani kolegyňa sa chce potom zapojiť do debaty v rámci každý aj. Takže teraz dáme slovo pánovi Filemu, ktorý prehovorí v mene komisie. Nech sa páči, pán Fule. Ďakujem pekne, pán predseda, cení členovia, poslanci, poslankyne. Komisia podporuje úspech tejto štvrtej konferencie Organizácie spojených národov o najmenej rozvinutých krajinách v Istambule, kde chceme vytvoriť novú hybnú silu politického charakteru na to, aby sme podporili udržateľný rozvoj a redukciu chudoby v najmenej rozvinutých krajinách. Toto presvedčenie a tento náš záväzok je vyjadrený takisto aj v záveroch rady, ktoré prijala rada minulý týždeň 25. marca, pokiaľ ide o usmernenia ohľadne participácie na tejto konferencii zo strany EÚ. Takisto som veľmi rád, že vidím, že Európsky parlament bude reprezentovaný na tejto e, konferencii formou delegácie, ktorá navštíví túto konferenciu. Viaceré z týchto roz, rozvojových krajín už zaznamenal určitý pokrok, pokiaľ ide o rozvoj, ale tento bol nerovný a ešte stále je potrebné vykonať veľa práce. Málo z týchto najmenej rozvinutých krajín robí pokrok, dokáže prejsť z tejto kategórie a stále ešte veľa z nich zaostáva, pokiaľ ide o e, dosahovanie týchto mileniových cieľov. My, tak donory, ako a aj tieto najmenej rozvinuté krajiny sa musíme jednoducho poučiť z týchto situácií alebo z úspechov niektorých najmenej rozvinutých krajín, ktoré zaznamenali pokrok, aby sme, to mohli, aby sme mohli implementovať aj bruselský akčný program. Globálne partnerstvo a vzájomná zodpovednosť sú jednoducho nevyhnutné, pokiaľ ide o úspech tejto konferencie. Rozvoj je spoločnou výzvou rozvojové krajiny majú zodpovednosť, pokiaľ ide o ich vlastný rozvoj a musia implementovať a vytvárať adekvátne politiky a dosiahnuť dobrú správu vecí verejných. Pokiaľ ide o najmenej rozvinuté krajiny, Európska únia bola ich partnerom, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc a dostávali sme svojim záväzkom, predovšetkým pokiaľ ide o prístup k trhu, pokiaľ ide o pravidla pôvodu a pokiaľ ide o znižovanie E, dlhov. Európska únia je najväčším donorom, pokiaľ ide o najmenej rozvinuté krajiny a e, zaznamenala veľký pokrok, pokiaľ ide o úradnú rozvojovú pomoc. Strojnásobila sa táto pomoc do týchto krajín za posledné desaťročie. V Istambule Európska únia vyzve všetkých ostatných donorov a, rozvoj, a partnerov rozvojovej pomoci na to, aby dosiahli svoje cieľa, svoje ambície rozvinuté krajiny jednoducho sú zodpovedné, pokiaľ ide o pomoc formou rozvojovej pomoci pre najmenej rozvinuté krajiny, aby sa zbavili chudoby, a to v kontexte globálneho partnerstva a rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík. Títo, tak, títo takisto musia participovať na tejto pomoci. Pokiaľ ide o roz, do, do, udržateľný rozvoj, a inkluzívny rast sú kľúčové pre všetky z týchto krajín, ktorých sa to týka súkromný sektor zohráva kľúčovú úlohu v tejto oblasti a môže mať veľký dosah na životy ľudí, pokiaľ ide o vytváranie pracovných miest. Potenciál obchodu to je hlavná hybná sila, pokiaľ ide o rast a zamestnanosť. Avšak Európska únia chce zdôrazniť, že tu ide o medzizávislosť pokiaľ ide o pokrok najmenej rozvinutých krajín, že to všetko súvisí s rodovou rovnosťou, ľudskými právami, demokraciou, dobrou správou veci verejných, mieru a bezpečnosti. Pokrok v najmenej rozvinutých krajinách je prepojený s rovnosťou a koherentnosťou s politikami partnerov, ktorí podporujú tieto krajiny. Preto by mali byť malo by byť zvýšené úsilie, pokiaľ ide o zlepšenie efektívnosti nástrojov rozvojovej pomoci ako aj pokiaľ ide o politiku rozvojovej pomoci. Pán predseda, stení členovia, boli tu oznámené tri priority zo strany rady. Tak konferencia bude hovoriť o týchto témach. Európska únia bude očakávať lepšie nástroje, pokiaľ ide o ústupky, časové ústupky, pokiaľ ide o splňanie cieľov. Komisia je presvedčená o tom, že táto nová hybná sila bude mať za výsledok zlepšenie situácie e, v mnohých krajinách, že sa dostanú z kategórie najmenej rozvinutých krajín do ďalšej kategórie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz prehovoria predstaviteľ politických skupín za EPP, pani Mizdel Charus. Nech sa páči. Vážený pán komisár, dámy a páni, pokiaľ ide o závery rady, ktoré súvisia so záväzkami Európskej únie, sú veľmi jasné, ale musia ísť ruka v ruke, pokiaľ ide o jasné opatrenia na to, aby sa toto úsilie podporilo. Predstavitelia Európskeho parlamentu na stretnutí v Istambule budú tak povediať, vyzbrojený jasným odhodlaním. Myslím, toto uznesenie, z ktoré tam príde, bude vyjadrovať očakávanie Európskej únie, ale je tu skutočne problém, pokiaľ ide o štátu tejto delegácie, pretože ako pozorovateľa nebudú mať jednoducho možnosť na to, aby priamo zasahovali do tejto diskusie a myslím si, že komisár aj pán predseda komisie Barroso môžu zasahovať do, môžu zasiahnuť takým smerom, aby sa to situácia zmenila. Pokiaľ ide o kontrolu migračných prúdov, nestačí, aby sme umožnili, aby toľko ľudí nežilo v chudobe. Musím skutočne sa snažiť zacieliť túto rozvojovú pomoc smerom na krajiny a mali by sme ju zrevidovať formu tejto pomoci, ako poskytujeme, pretože tie nástroje, ktoré sa momentálne implementujú, stále ešte nie sú dosť na to, aby sme sa vymanili z tohoto začarovaného kruhu chudoby. Predovšetkým pokiaľ ide o vykoresťovanie bohatstva týchto krajín, toto sa deje práve z externej strany. Je tu nedostatok demokracie, je tu aj nedostatok bezpečnosti. Toto sú hlavné charakteristické rysy týchto krajín a to všetko vedie k nedostatku základnej infraštruktúry, pokiaľ ide o komunikačné technológie, vzdelávanie, polnohospodárstvo a tak ďalej a tak ďalej. Tak aj pokiaľ ide o justíciu. Dúfam, že sa nám v Istambule podarí dosiahnuť koncenzus, pokiaľ ide o mechanizmy nástroja, aby sme sa lepšie venovali tejto otázke chudoby. A teraz v mene SND pán bema, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Hospodársky rast do 7, vo výške 7 a viac detí, ktoré by dosiahli vyššie vzdelanie, to je skutočne všetko dobre, ale to sa nám ťažko podarí v tých najmenej rozvinutých krajinách. Musíme povedať, že treba zlepšiť aj správu týchto krajín a treba jednoducho, potrebujú na to aj finančné prostriedky. Bohaté krajiny odpúšťajú dlhy a dávajú aj finančné injektáže, ale ešte stále sme nedospeli k záveru. Treba jasne povedať, že rast v týchto krajinách nedosiahol úroveň redukcie chudoby. A za ostatných 10 rokov sa vlastne chudoba vôbec nezmenila. Počet ľudí, ktorí žijú z jedného dolára na deň, je síce iš, sa znížil, ale počet ľudí, ktorí žijú z 2 dolárov, tak tam je ešte stále veľa ľudí. Je tu veľa korupcie vo veľa členských štátoch, pokiaľ ide o vládu. A je absurdné, aby sme tu teraz povedali, že rozvojová pomoc nefunguje. Ešte stále sme, my sme poskytli jednoducho veľa príležitostí, ale pravdepodobne to ešte nie je dosť. Budeme musieť urobiť konkrétne závery z tejto e, konferencie a musíme lepšie prerozdeľovať tovar a produkty a musíme jednoducho ponúknuť situáciu, ktorá by zabezpečila mier situácie, ktoré sú poznačené diktatúrami, tak z takéto situácie a pomoci profitujú iba tie najvyššie vrstvy. Ide tu predovšetkým o dobrú správu, politickú správu krajiny, aby sme dosiahli aj rozvojové ciele. A musíme investovať aj do zdravotníctva pre chudobné rodiny je choroba jedného člena v rodine skutočne veľkou katastrofou. Čiže keď je niekto chorý, tak liečbu si nemôžu tieto rodiny dovoliť. Musíme preto investovať aj do verejného zdravotníctva a ide tu predovšetkým o dobre fungujúce nemocnice. Ďakujem pekne, hovorím pán predseda. Pán Görenc má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Od roku 1920 až do roku 2011 nastúpi, sa zvýšil hrubý domáci produkt v Európskej krajinách Európskej únie a to by sme vlastne mali mať dostatočný počet finančných prostriedkov na to, aby sme mohli pomáhať aj takým krajinám, ktoré potrebujú pomoc. Ale zdá sa, že sa ešte v tejto oblasti nič neurobil. Čiže čo musíme robiť? Musíme sa sústrediť predovšetkým na tie najchudobnejšie krajiny. A po druhé, a to nadviažem na to, čo tu bolo povedané, musíme e, umožniť aj rýchlo sa rozvíjajúcim krajinám, ako napríklad Číne, aby participovali na pomoci. Aj Čína musí bojovať proti chudobe mimo svojich hraníc. A po tretie, potrebujeme partnerstva s týmito krajinami. Tieto krajiny musia urobiť čo možno najviac a môžu urobiť oni najviac a my ich môžeme iba sprevádzať, môžeme im dať overené postupy, môžeme im dať informácie, ktoré máme z vlastnej skúsenosti, ale to všetko zdá sa, že ešte je stále málo. Ako európsky Európska únia nás vyzývajú, aby sme e, urobili z tejto konferencie veľký úspech. Nech sa páči, pán Deva. Ďakujem pekne. pán predseda. Chcel by som poďakovať za to, že tu bola nastavená otázka e, e, úlohy Európskeho parlamentu na medzinárodných konferenciách. My sme tu tri inštitúcie EÚ a musíme sa na to pozrieť, e, pretože sa dostaneme do problémov, keď budeme tam len pozorovateľom. My sme najväčším donorom najmenej rozvojúcim krajinám. My sme poskytli množstvo pomoci v posledných rokoch, ale chudoba rastie, neznižuje sa. Asi pred desiatimi rokmi Pascal Lamy a výbor pre rozvoj predložili e, zmluvu všetko e, okrem zbraní a postupne e, parlament to zmenil na čokoľvek okrem polnohospodárstva alebo fariem. Jednoducho tieto krajiny nemajú žiadne priemyselné kapacity, ale majú, aj plnohospodárske kapacity. Keby sme naozaj mali záujem a pomoc z chudoby a pomoc týmto ľuďom, musíme zvýšiť schop, našu schopnosť s nimi obchodovať. Nie pomoc, ale len obchod obchod zniží chudobu. Ale keď chceme znižiť chudobu a zvýšiť obchod, musíme zlepšiť ich schopnosť exportovať to, čo dokážu exportovať, čo sú plotmárske výrobky, ako napríklad ryby a podobne ale my to nerobíme. My sme zaviedli tie prakticky najprísnejšie rôzne normy, ktoré sú síce dôležité pre zdravie e, európskeho spotrebiteľa, ale neslišili sme tým kapacitu vývozu týchto krajín. Takže z 51 len 3 sa kvalifikovali e, z najmenej rozvinutej krajiny, krajiny, aby už konečne neboli takouto krajinou. A my to jednoducho musíme zvýšiť naše úsilie, inak ohlupujeme samých sebe aj tie krajiny. Ďakujem pekne predseda. Ďakujem pekne. Teraz pán Cimer na dve minúty za zelených. Ja som chcela predstaviteľov Rady a komisie sa spýtať, prečo si myslia, že by sa museli vyjadrovať k tejto situácii. Myslím si, že to nepomôže k nikomu, ak práve pokiaľ ide o prípravnú fázu tejto istambulskej konferencie, keď členské štáty Európskej únie a Európska únia ako taká bude hovoriť stále iba o tých svojich cieľoch. Konečne ich musí aj splniť. Nemôžeme trpieť, že sa členské štáty týmto svojim záväzkom jednoducho stále vyhýbajú. Je nemožné, aby miliarda ľudí na svete ešte stále trpela hladomorom a väčšina z nich práve z takýchto krajín. A nie je možné, aby väčšina našich, našej rozvojovej pomoci nešla práve do e, rozvoja polnohospodárskych štruktúr a práve táto klesla ešte stále máme miliardu ľudí, ktorí hľadujú a my tu hovoríme o tom, že dúfame o tom, že tieto krajiny by mali byť rezistentné, pokiaľ ide o šok, to je pre mňa úplne cynické. Takže vyzývam vás na to, aby ste jasne hovorili o problémoch, ktoré sú tu a aby sme prevzali na seba aj záväzky, ktoré máme, aby sme pomohli týmto krajinám. Ďakujem teraz pán Klejs. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Landen is een goede gelegenheid Áno, ide tu o tému, ide tu o najmenej rozvinuté krajiny a je to skutočne dobrá príležitosť na to, aby sme teraz hovorili o zmysle alebo nezmysle rozvojovej pomoci. A argument, ktorý to vyvážeme, že čím viac budeme dávať rozvojové pomoci, tým viac bude rozvoja v týchto krajinách, to jednoducho nesedí a nefunguje. Ale ešte raz to poviem tak, ako to je predovšetkým pokiaľ ide o ekonóma, ktorý sa tu spomínal, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, stále podporujeme iba byrokraciu a korupciu a nepomáha, nepomáhame konkrétnym ľuďom. Afričanom sa jednoducho stále dokazuje, že sú závislí a nepodporujeme ich nezávislosť. Rozvojová pomoc v princípe ešte stále nič neprináša. Hoci to znie je absurdne, ale je to skutočne tak. Rozvojová pomoc je niekedy príčinou týchto problémov v Afrike. A preto by sme sa mali snažiť, aby sme konečne zmenili situáciu a pomohli lepším spôsobom. Ak rozpojová pomoc nebude už prichádzať do týchto krajín, ak si to všimnú iba tí vo vláde, normálni občania v týchto krajinách si to nevšimnú. Čiže bez rozvojovej pomoci budeme mať menej korupcie a viac ducha podnikateľského. Ďakujem. Modrú kartu má jeden kolega. Príjmate jeho otázku? Pán Brema, máte 30 sekúnd. Dobre, takže to môžem povedať po holandsky, pán Klas. Môžete potvrdiť, že zahraničné záujmy v Európe a aj v Spojených štátoch amerických eh, sa postarali o to, že diktátori zostali pri moci a že to nefunguje tak, ako to má a že v podstate sa nič neurobilo v tomto kontexte, pokiaľ ide o stabilitu, tak ako to je v prípade Afriky a Blízkeho východu Takže demokracia a demokratické hnutie to je alfa omega a preto je to dôležité, aby sme skutočne podporovali rozvojovú pomoc. Áno, ja som ja súhlasím s tým, čo povedal pán kolega Berman. Áno, ehm, sme vinní, že diktatúry v týchto krajinách ešte stále sú pri moci Predovšetkým pokiaľ ide o Kuwait, tam sme to videli, pokiaľ ide o Kubu, videli sme tam, že mm, Fidela Castra sme videli ako partnera, s ktorým sa musíme na internacionálnej úrovni rozprávať ale to už pravdepodobne patrí minulosti, lebo by to malo patriť minulosti a mali by sme hovoriť s tými ľuďmi, ktorí sú zvolení demokratickým spôsobom a ktorí majú adekvátnu predmetnú e, právomoc, ale v duchu pomoci týmto krajinám. Teraz pán Kačmarek, pán predseda, dámy a páni, Termín najmenej do krajiny vznikol asi pred 40 rokmi. Bolo to vtedy použité pre krajiny, aby sa zadefinovali tie spoločenstva vo svete, ktoré najviac potrebujú pomoc. Definíciu, ktorú použila OSN, nevyplýva, alebo nie je postavená iba na báze príjmu, ale sa tam počítajú aj rôzne iné e, faktory, ako napríklad ľudský kapitál a pre v ekonomickom raste a podobne. E, Zajímavé je, že väčšina z týchto krajín je v Afrike, preto je správne, že Európska únia venuje tomu tomuto kontinentu osobitnú pozornosť. E, je to aj takisto veľký problém, že počet e, týchto krajín rastie a sú tu len tri krajiny, ktorým sa podarilo dostať sa z, tým, z tejto skupiny. A z tohto dôvodu by mala konferencia OSN seriózne e, uvážiť, ako zadefinovať stratégiu pre krajiny, ktoré by sa dostali z tejto skupiny LDC, najmä do tých krajín, v najchudobnejších krajín. Som veľmi rád, že komisia aj e, rada pripravujú návrhy, ako pomôcť e, v tomto procese. Jeden z nich sa týka podpory tzv. E, inkluzívneho, takto inkluzívneho rastu. Viem, že niektorí poslanci sa trošku obávajú, pretože si nie sú isté, že či tento rast bude inkluzívny. Na druhej strane rast je kľúčom pre budovanie ekonomických základov v týchto krajinách. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Teraz pán Arzenis na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán komisár, kolegovia, ja si myslím, že potrebujeme jasné ciele, aby z hľadiska toho, aké čo má byť dosiahnuté v Istambule. A cieľom by malo byť znížiť aspoň o polovicu počet eh, krajín, ktoré splnia kategóriu LDC. E, to je samozrejme, e, ale 30 rokov, alebo za 30 rokov sa len trom krajinám podarilo dostať sa z tejto, e, z tejto skupiny krajín. A jednoducho musíme plniť naše záväzky. Z hľadiska Polsky to nutňa 0,2% hrubého domáceho E, národného dôchodku na tieto politiky a jednotlivé naše politiky takisto musia byť kohezívne. Nemôžeme na jednej strane poskytovať krajine peniaze, na druhej strane zase od nich čo kradnúť na báze neférových obchodných politik. Musíme takisto investovať do týchto krajín tak e, v oblasti ochrany proti klimatickým zmenám, ale takisto si myslím, že musíme e, takisto bojovať proti neférovej prípadne sociálnej politike a takisto je potrebné podporovať e, miestne trhy, miestne podnikanie a podobne a musíme sa snažiť zabrániť rôznym špekulatívnym vývojom týchto krajín. My to vyzva pre nás všetkých, ale je to najhoršie práve pre tieto chudobné krajiny. Teraz pán Deva, ktorý má 30 sekúnd na položenie poznámky modrou kartou. Hovorí bez mikrofónu. No už ja som sa chcel spýtať, že či pán kolega by súhlasil so mnou, pretože použil veľmi silné slovo, keď povedal, že my kradneme ehm, z rozvojových krajín. Takýto príklad by mohol byť, že napríklad my dáme 2 milióny, 2 milióny eur nejakému malému ostrovu na ich rybolov za 700 E, tisíc tón e, e, tuniaka a potom to predáme to na európskych uliciach za 235 miliónov, čiže 2, milióny eur zmeníme na 235 miliónov eur. Toto presne robíme našou politikou rybolovou. Poslanec Máte pravdu do, do veľkej miery. Dohody o rybolove medzi EÚ a tretimi krajinami. To je iniciatíva, ktorá bude musieť byť dôkladne preskúmaná. Myslím si, že v Európskej únii máme dohody s týmito krajinami a prostredníctvom týchto krajín majú prístup na trh, ale musíme vidieť, akým spôsobom tie peniaze, ktoré my poskytneme e, za, alebo zaplatíme za tieto ryby, či sú adekvátne a či sa nedajú pomôcť lepšie pomôcť týmto krajinám, aby sa dostali von z tejto skupiny najmä najchudobnejších krajín. Predseda, ďakujem pán Sikiersky, ďakujem pekne pán predseda, dámy a páni, nuž ja si myslím, že pán e, minister Nemet nesprávne hovoril, pretože situácia v týchto krajinách vonkoncom nie je optimistická. Skôr súhlasím s tým, čo povedal pán Deva a pán e, Kačmarek, e, pretože za posledných 10 rokov len tri krajiny, konkrétne Botswana, z Kapverde a Maldivy, sa im podarilo dostať z, týchto, z tejto skupiny. To znamená, že najväčším dôvodom chudoby je práve politika. Máme tu na množstvo chudobných krajín, potravín, ktoré nemajú žiadne renostné e, e, suroviny, ako napríklad Švajčarsko alebo Japonsko a potom sú krajiny, ktoré sú bohaté na nesné suroviny a pritom sú stále chudobné. To znamená, že to musí byť úplne len na vine politika, nie je to nejak inak. A čo sa týka podpory malým týmto roz, najmenej rozvojitým krajinám, e, úloha Európskej únie by mala byť e, podľa mňa sústredenie sa na politickú pomoc. Mali by sme im pomôcť, aby vytvorili stabilné demokratické vlády. To je naša úloha. Ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne. Mám tu 10 požiadaviek o Catch the Eye. Žiaľ, sme už v veľmi veľkom časovom sklze, takže ja budem môcť dať slovo len šiestim. Ospravedlním sa ostatným štyrom rečníkom, takže je, je, bude pán Placesku. Ms. Stiller, Mr. Nikolaj and Mr. Ferreira. Apologies to the rest. Ospravedlním sa ostatným, ako som povedal, nemôžeme dať všetkým Pani Pasesku, máte slovo a e, máte presne jednu minútu. Budem veľmi prísny. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvojových krajinách je veľmi dobrou možnosťou revidovať medzinárodnú politiku o pomoci. Tieto krajiny čelia obrovským ťažkostiam, ktoré sú spôsobené veľkými globálnymi zmenami a aj s finančnou krízou. Neustále zvyšovanie cien potravín je problém, ktorý nemôžeme ignorovať a hlavný účel um, pomoci obchode je z, zabezpečiť zlepšenie e, medzinárodnej konkurencie schopnosti týchto 48 krajín. Chcela by som teda zdôrazniť dôležitosť e, zlikvidovania chudoby, aby dosiahli milenivé ciele rozvoja. Myslím si takisto, že je užitočné, aby rozvojové krajiny boli za, moc same zapojené do toho procesu, pretože oni majú vlastné skúsenosti z eh, reformy obchodných eh, politík. Ďakujem pekne. Teraz eh, le président les progrès depuis les moins avancés sont le Pán predseda, pokiaľ ide o najmenej rozvinuté krajiny, naozaj to je obraz aj medzinárodnej politiky a poukazuje práve na to, že by sme mali prehodnotiť našu politiku a postoj voči týmto chudobným krajinám. Pretože tieto krajiny sú veľmi ľahko vystavené a nebezpečiu vojny a kríz a tak ďalej. Majú samozrejme záujem na miery, stabilite a demokracii. Musíme proste zvažovať vnútorné faktory týchto krajín. A to je aspekty demokracie. A tam sú nedostatky veľké, ďalej korupcie a tak ďalej. Potrebujeme e, poskytnúť lepšie podmienky farmárom, malým a stredným podnikom a ide o to, aby sa vytvorili také nástroje, ktoré umožnia lepšie využívanie pomoci a že sa bude postupovať naozaj dôslednejšie, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto mechanizmov. A mali by sme využiť aj NGOčky. A slovo má pán Cortez Lases, nech sa páči. My ako donory sme vlastne sa dohodli v Bruseli na tom, že budeme používať e, teda tieto mechanizmy na boj proti extrémnej chudobe v týchto e, na nej rozvinutých krajinách. A sú to práve tieto krajiny, ktoré najviac trpia obrovskými škodami spôsobenými hospodárskou a finančnou krízou. Vlastne za 10 rokov sme ale nedosiahli to, čo sme, dosiah- čo sme si naplánovali a z tých 48 iba dve krajiny sa vymanili vlastne z tejto kategórie najmenej rozvinutých krajín. Na najbližšej konferencie OSN v Istambule sa vytvorí nový akčný plán. A samozrejme musíme vytvoriť nové záväzky voči týmto krajinám a poukázať na to, že za tých 10 rokov sme sa poučili aj z tých vlastných chýb a musíme naozaj poskytovať pomoc efektívne a ide o to, aby sa tie ciele plnili a musíme samozrejme už v roku 2015 skontrolovať, ako sa ciele budú plniť. Ďakujem. Ďalš, ďalej, ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo. Za a tie hlavné kľúčové oblasti zraniteľnosť, udržateľný rozvoj a podpora rozvoju. To sú veľmi významné oblasti, ale chcem sa opýtať, či aj potravinová bezpečnosť bude predmetom e, diskusii pretože 80% subsahárských farmárov to sú ženy. A bolo by dobre vyvinúť aj lepšie polnospodárske metódy, práve aby sme pomohli týmto zraniteľným ľuďom získavať potravu, aby si ju dokázali to pestovať. Prajem veľa úspechov delegácii, ktorá bude na konferencii tento parlament reprezentovať. A teším sa, že nám podáte správu potom od priebehu podujatia. Pani Nikolaj, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som presvedčená o tom, že tento parlament je zodpovedný a je zodpovedný aj za výsledky, ktoré Európske spoločenstvo získa v rámci projektu globálnej solidarity v boji proti chudobe. Som tiež presvedčená o tom, že sme taktiež zodpovední za využitie peňazí našich daňových poplatníkov. A chcem vlastne podporiť tú myšlienku, aby tá konferencia pre nás bola tou dobrou príležitosťou na zhodnotenie nášho modelu solidarity. Pretože keď sa pozrieme na to, čo nazývame LDC, čiže najmenej rozumité krajiny, tak Tie chudobné krajiny stále sú ešte chudobnými a tie bohaté si stále udržia vysokú životnú úroveň. Myslím si teda, že musíme znovu prehodnotiť naše modely darcovstva, aby sme lepšie dokázali pomôcť tým krajinám, pretože nechceme riskovať, aby vlastne tá pomoc e, nepôsobila kontraproduktívne. Ďakujem. Pán Ferreira, minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V tejto debate vlastne hovoríme o tých najslabších, najzraniteľnejších krajinách sveta, ktorých ľudia opakovane trpia. A samozrejme snažíme sa aj v rámci OSN uplatniť e, nejaké mechanizmy na zlepšenie ich situácie. Tieto krajiny sú však vystavené aj rôznym prírodným katastrofám a Pritom tieto krajiny, mnohé tieto najmenej rozvinuté krajiny sú bohaté na nerastné ložiská napríklad. A preto si myslím, že vlastne celková svetová ekonomika by sa mali zorgan- mala zorganizovať lepšie, aby tieto krajiny mohli prosperovať z toho, čo majú k dispozícii. Nemali sme vlastne dovolovať, aby vznikali daňové raje vo svete, pretože tie vlastne, to je cesta, ako sa využívajú obrovské nerastné bohatstva v viacerých týchto málo rozvinutých krajinách, pretože tým sa nezlepší situácia obyvateľov v týchto krajinách. Ďakujem. Pán komisár File, máte 5 minút. Ďakujem za slovo. Pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, myslím, že táto zaujímavá debata poukazuje na to, že máme rovnaký cieľ. To sa odráža aj v spoločnom návrhu uznesenia, ktoré, ktorý predložili politické skupiny. A vlastne vieme, aké sú tie hlavné ciele. V prvom rade ide o to, aby tá konferencia bola orientovaná na výsledky, aby si Európa dokázala splniť svoje záväzky. A ten cieľ je samozrejme podporiť tie krajiny, aby sa dostali z tej kategórie najmenej rozvinutých krajín. A sú to záväzky ohľadne prístupu na trh, e, odľahčenie od dlhov, pomoci pri rozvoji pre tieto krajiny. Samozrejme, koherentná politika a rozvoj, to by malo tiež prispieť e, vo všetkých oblastiach politiky na podporu najmenej rozvinutých krajín. Je tu bo- záujmom boj proti chudobe a preto ako prioritu treba stanoviť, ako povedal pán E, poslanec Steller, treba zdôrazniť potravinovú bezpečnosť, polnohospodárstvo a infraštruktúru. Naozaj, ako povedal aj pán poslanec Deva, je tu aj obchod a ten zohráva veľmi dôležitú úlohu. My všetci sme si vedomi toho, že najmenej rozvinuté krajiny sú v prvom rade zodpovedné sami za svoj rozvoj a preto treba v nich zaviesť efektívnejší systém daní a aj lepšie využívanie vyberatých daní a lepšie využívanie ich vlastných vnútorných zdrojov. Takže e, pokiaľ je o klimatické zmeny, tieto krajiny vlastne nemajú, ne, nezodpovedajú vlastne za príčiny týchto klimatických zmien, ale pritom tie zmeny najviac dopadajú na tieto chudobné krajiny. Takže chcem povedať, že tento parlament vždy podporoval záujem o pomoc týmto krajinám a verím, že tento postoj bude aj naďalej pokračovať. Ďakujem pekne, pán komisár. V mene rady má slovo pán Nemet. 5 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Dámy a páni, pokiaľ ide o celkový objem ODA, chcel by som počiarknúť, že od roku 2002, kedy vznikli tieto záväzky na Monterejskej konferencii, Rada opakovala potrebu zmobilizovať všetky dostupné zdroje na financovanie rozvoja, predovšetkým vnútorné zdroje, doplnené o inovatívne mechanizmy financovania a podporu e, z rozvinutých krajín aj pre súkromný sektor týchto rozvíjajúcich sa krajín. V apríli 2011 vlastne rada poukazuje na to, že EÚ vlastne zvažuje vážne možnosti inovatívnych mechanizmov financovania pri potenciáli značného vytvárania nových príjmov s predvydateľným financovaním rozvoja, predovšetkým so zameraním na tie chudobné, najchudobnejšie a najzraniteľnejšie krajiny. Rád by som sa pripojil k názoru pána komisára Fuleho, pokiaľ ide o relevantnosť toho, aby sme dodržali svoje záväzky, my ako Európska únia, a súhlasím aj s jeho vyjadrením o dôležitosti zvýšiť e, možnosť e, toho e, zachovania podpory, ktorá doteraz prebehla. Ďakujem. Ďakujeme pánovi predstaviteľovi rady a vlastne táto rozpráva sa končí. Hlasovanie sa bude konať zajtra o 12.00.